Pokračujeme v našom zasadnutí, dámy a páni. Rád by som vás informoval o tom, že písomné e, e, vyhlásenie k boju proti roztrusenej skleróze v, e, tu v Európe podpísané väčšinou poslancov v zmysle článku 123 rokovacieho poriadku bude posunutý adresátom a zverejnený spolu s dnes odhlasovanými textami. E, mená signatárov budú v zápisnici z dnešného zasadnutia. Prvého zo signatárov, pána Luhana, by som poprosil o vyjadrenie k tejto veci. not there apparently. So. Er ist nicht hier. An meiner Erklärung ändert sich damit. E, nie je prítomný, ale na mojom vyhlásení to nič nemení. A predsa len prišiel. Bitte, Herr Luhan. Pán Luhan, nech sa páči. Ihre schriftliche Erklärung hat die nötige Unter Vaše písomné vyhlásenie má potrebný počet podpisov. Prosím, komentujte toto vyhlásenie. My, kolegovia, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí podpísali písomné vyhlásenie číslo 20 e, je to výzva adresovaná Rade a komisii, aby podporovali vedeckú spoluprácu v oblasti roztrusenej sklerózy a aby tu bol spravodlivejší prístup k liečeniu a zamestnaneckým politikám. Táto deklarácia veľmi podpore, pomôže implementácii špecializovanému školenia pre, e, školeniam pre sestričky a personál. Ide o povzbudenie e, činnosti v tejto veci v Európskom parlamente vo všetkých inštitúciách v oblasti výskumu roztrusenej sklerózy. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujeme. A tým pádom sa dostávame k hlasovaniu. Podľa programu je to hlasovanie v zjednodušenom postupe o správe pani Sartori o predlžení dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi e- Európskym spoločenstvom a Federatívnou e, Brazílskou republikou.